Uh, Ešte raz dobré odpoludnie. Teraz e, vysvetlenia hlasovania. Prvé je pán Mamikinis. Pardon, Mamikins. Jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, milí kolegovia. Úplne súhlasím s tým, že finančná stabilita má byť zaručená a mali by sme financovať skutočnú ekonomiku a nie špekulácie. Čo to znamená finančné bubliny a aké sú ich dôsledky na rok 2018? Život nie je počítačová hra, kde niekto môže začať nejakú riskú hru a prerušiť ju alebo ukončiť bez dôsledkov a potom začať novú. Preto potrebujeme záruky, preto pre mňa je sekutarizácia dôležitá časť dobre fungujúcich finančných trhov. Ďakujem. Ďakujem a teraz prejdeme k pani Krupa. Jedna minúta. Samozrejme, že som hlasovala za uznesenie, ktoré je o boji proti sexuálnemu obťažovaniu nielen na pracovisku, ako je napríklad Európsky parlament, kde sú naši zástupcovia národov Európy, ktorí by mali mať určitú prestíž súvisiacu s ich postavením i keď tu sa dohodneme a súhlasíme na určitých aspektoch istambulského dohovoru. Myslím si, že niektoré opatrenia, ktoré sa navrhli, neznížia počet takýchto opatrení, pretože sa nedržíme niektorých spoločenských a morálnych pravidiel, keďže sa vytvárajú práva a zákony, ktoré sú proti právam rodín, keď sú určité ústupky od kresťanských hodnot, kde vytvárate taký obraz, že e, ľudská bytosť sa môže oslobodiť od biologických podmienok, kde, tvoríte, kde bojujete proti rodine zloženej z matka a otca a tvoríte alternatívny model sexuality. A toto v praxi

pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia. Podobne ako Anna Zaborská, ja si myslím, že je to škandál, že využívame túto drámu žien, ktoré sú napadané, ktoré sú diskriminované na to, aby sme presadzovali e, prorodový istambulský dohovor. My vieme, čo sa deje, keď ide o obťažovanie, napríklad v filmárskom priemysle vieme, že ženy obťažujú, keď ide o výkon e, úradnej moci. A e, my nevieme, kto je zodpovedný za takéto správanie. A platí to aj pre parlament. Takže žiadam tých, ktorí zaobchádzajú takto so ženami takýmto urážlivým spôsobom, aby tieto osoby boli konkrétne menované a zahanbované. Vieme, že polícia veľmi často skrýva túto koreláciu medzi nezákonným prisťahovalectvom a útokmi na ženy. E, napríklad si zoberme Kolín v Nemecku a to je ďalší škandál. To je využitie tejto dramy na presadzovanie prorodového istambulského dohovoru. Teraz budeme pokračovať s vysvetlením hlasovania k správe kolegu Hokmara a začína pán Mamikins. Ďakujem, pán predseda, milí kolegovia. Chcem zdôrazniť význam e, politiky súdržnosti. Politika súdržnosti je najsilnejší nástroj na e, roz na podporu rozvo- regionálneho rozvoja. My máme až 70 investícií v našej ekonomike, takto preto som nás e, znepokojuje táto politika, je osud po roku 2020. Pokiaľ ide o peniaze na rozvoj takúto politiku, tak tieto peniaze by sa mali skutočne využívať. Lotyšsko stratilo jednu tretinu svojho v posledných rokoch a demografické trendy sú veľmi nepriaznivé do budúcnosti. Ľudia odchádzajú z krajiny, lebo máme nízko, e, nízke platy a nemáme dostatok perspektív. Nachádzame sa v ťažkej zápasci a investície z fondov súdržnosti, keď sa znížia, tak sa táto pasca zatvorí, proste sklapne. Ja som hlasoval za. Ďakujem, pán kolega. A ďalším na minútu je pán Džambasky. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, hlasoval som proti tejto správe, lebo obsahuje určité body, ktoré nepodporujem. Ekonomický rast nie je v Európe všade rovnaký a nemôžeme eh, tu mať riešenie, ktoré bude dobré pre všetkých. Nesúhlasím s tými aspektami, ktoré sa vzťahujú na zlepšenú integráciu migrantov na trhu práce. Myslím, že najprv by sme mali riešiť problémy v našich členských štátoch. Sú tu veľké rozdiely medzi východom a západom v Európskej únii a myslím si, že Európska komisia by mala e, potrestať tie členské štáty, ktoré e, majú protekcionistickú politiku ako Francúzsko, Taliansko či Belgicko. E, vo východnej Európe je vysoká miera nezamestnanosti a E, pritom ľudia sú budúcnosťou e, Európy. Veľká väčšina e, migrantov v Európe neuteka pred vojdami, sú to ekonomickí migranti. A teraz prejdeme k vysvetleniu hlasovania ohľadom mandátu na obchodné rokovania s Austráliou. Ako prvý má slovo pán Selimovič. Ďakujem, pán predseda. Austrálsko a Švédsko majú dlhoročné tradície vo vzájomnom obchodovaní. Je tam podobná kultúra, dlhé vzťahy a je takmer tisíc e, švédskych podnikov, ktoré e, podnikujú e, v Austrálii. Jedna miliarda, tak je objem, jedna miliarda švédskych korun, tak je objem nášho obchodu. Preto by som chcel vyzvať komisiu aj austrálskych partnerov, aby to bolo bezpečné, aby tento tieto rokovania prebehli čo najrychlejšie. Ďakujem. K tejto istej téme sa chce vyjadriť pán eh, Kelly na jednu minútu. Ďakujem pekne. Voľný obchod je dôležitý v EÚ a v dôsledku eh, Brexitu a nedostatočnej jasnosti EÚ a Írsko musí sa snažiť posilňovať svoje obchodné vzťahy s inými časťami eh, sveta. Austrália je dôležitým obchodným partnerom z Ázie s nami Máme veľký objem eh, dovozu aj vývozu z Austráliou, Máme dlhodobé eh, vzťahy Austrália a eh, Írsko. Mnohí Austrálčania sú írskeho pôvodu. Tieto obchodné rokovania budú prínosom pre obe strany a zlepšia hospodárskú súťaž, ale sú tu aj určité obavy, ktoré boli vyjadrené v súvislosti s možnými e, negatívnymi implikáciami e, pre určité e, poľnohospodárske produkty. Beriem to veľmi vážne ako IR pretože tieto položky sú veľmi dôležité v našej írskej ekonomike. Treba E, preto e, sa postarať o revíznu e, klauzulu v tejto dohode, ktorá by ošetrovala túto oblasť. Ďakujem pekne, slovo má teraz pán Džambacký. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia, ja som podporil túto správu, kde ide o mandát na obchodné rokovania s Austráliou. Myslím si, že pretože Veľká Británia opustí EÚ, náš eh, voľný obchod veľmi stráti a vieme, že eh, voľný obchod je eh, jeden z hlavných pilierov EÚ. Preto si myslím, že rokovania by mali čo najrychlejšie začať a mali by sme sa pridržiavať našich kompetencií. Ďalšou je správa Daniela Kaspariho, mandát na obchodné rokovania s Novým Zélandom. Pán Selimovič, máte jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď sa meria e, trhový podiel, tak vidíme, že Nový Zéland je 8. najväčším exportným trhom pre e, švedské firmy. Toto sa môže ešte predl- prehlbiť a e, zvýznamniť a k tomu prispeje aj teda toto obchodné rokovanie. Ja, ja dúfam, že čo najrychlejšie E, sa takýmto spôsobom dopracujeme k vyváženej e, dohode, ktorá bude prínosom pre nás všetkých. Kolega, ja vás e, obdivujem. K obom správam ste dodržali ročnícky čas. Pán Čambacký, máte slovo k tejto istej téme. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Podporil som správu kolegu Kaspariho Eh, hlasoval som za z rovnakých dôvodov ako pri predchádzajúcej správe. Je to správa o rokovaní, o, o, o začiatku e, rokovania, obchodných rokovaniach s Novým Zelandom. EU potrebuje nové trhy, voľný trh je eh, tým, na čom stojí Európska únia. Rokovania by sa mali zahájiť čo najskôr, mali by sa pridržiavať kompetencii EÚ v tejto oblasti Nový Zeland rovnako ako stred našim dôležitým obchodným partnerom a preto e, tieto rokovania podporujeme. A posledným e, rečníkom, ktorý uzavrie e, toto, toto zasadnutie až do tretej hodiny, je pán Mamikins. Dobre, takže prejdeme k poslednej e, správe. ňou je e, kontrola uplatňovania práva EÚ v roku 2015. Jediným rečníkom tu je pán Mamikins. Nech sa páči. E, máte slovo na jednu minútu. Ďakujem pekne. Počet porušení ostáva vysoký. Bolo tomu také v roku 2015. Bolo ich tisíc 368, obzvlášť v oblasti sociálnych záležitostí, e, zamestnávania, životného prostredia, e, e, spravodlivosti, dopravy, zdravia, kultúry. Každé omeškanie je veľmi nebezpečné, podrýva dôveru ľudí v Európsku úniu a má materiálny dopad. Mali by sme sa tomu vyhnúť v budúcnosti a na to je potrebné spolupracovať s Európskou e, komisiou, národnými vládami a parlamentami, ale v prvom rade by sme sa mali snažiť pochopiť, aká je skutočná e, povaha e, porušenia. až potom budeme môcť efektívne bojovať proti tomuto problému. Ja som hlasoval za. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega. Toto bol teda posledný rečník. E, e, rozpráva sa teraz ukončuje, prerušuje do 3. hodiny popoludní.